were issued by the Netherlands, Sweden, United Kingdom and Denmark. Could you please just explain what this procedure, what, what, what does this procedure mean, uh, just to have this ex explanation? So this is for now uh, from my side everything. Thank you very much for this exchange of views. Ja, vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender. Sie haben es gut. Sie sind in einigen Monaten wieder weg, aber wir bleiben. Und ich muss Ihnen schon sagen, dass wir uns über den Mangel an Fortschritt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 Vážení kolegové, děkuji za tuto diskuzi, pane ministře, děkuji za to, že jste s námi, paní komisařko, že jste přišla. Mně také tato diskuze připomíná trošku manželství. A to mi připomíná v tom smyslu, že dříve, než se dostanete k slovu, tak si některé myšlenky raději necháte pro sebe, protože jejich vyslovení považujete za zbytečné. Právě v v tom, jak je ten kontext některých eh, odpovědí a jak je kontext některých diskuzí. A to si myslím, že mm, vaše odpovědi jsou zcela, bych řekl, formální a zcela obecné. Já jsem čekal, že přijde sem nizozemský ministr, který má tah na bránu a který právě ukáže, že předsednictví se dá hrát na plný plyn, že se nebude jenom čechrat. Po italském předsednictví, kde bylo spoustu slibů, ale nic nebylo konkrétního, jsme čekali, že přijde lucemburské předsednictví. To bylo dobré, ale teďka přišlo nizozemské a to je zase z mýho pohledu příliš obecné odpovědi. Já bych si přál, abyste tu byli ještě na podzim, ale abyste byl opravdu přímý ve svých odpovědích a abyste měl ten drive něco změnit. A teďka k tomu, co tady bylo řečeno. V roce 2007 až 2013 bylo řada pochybení eh, s ohledem na členské státy. Minulý rok tady měla discharge paní předsedkyně tohoto výboru, paní Gressel, a upozornila na řadu chyb. A ptala se tady paní komisařky na zodpovědnost zodpovědnost členských států v první řadě, ale zodpovědnost i samotné komise. A mě by zajímalo, Jaká zodpovědnost byla za ten rok na, na straně členských států i na straně komise byla vyvozena? Jestli opravdu byl někdo potrestán za ty chyby. A jestli opravdu se ptáme na to, co dělat pro to, aby se tyto chyby neopakovaly. Děkuji za odpověď. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Worgen. Yeah, äh, uh, äh, uh,